vzhľadom na mileniové rozvojové cíle. Ďakujem. Well, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. E, ďakujem pani Teokor, Teocharus, ďakujem všetkým kolegom aj tlmočníkom. Uzatváram tý, týmto dnešné rokovanie a odručujem ho do zajtra na 9 hodinu ráno.